hodnoty, ale aj e, tí ostatní musíme e, byť vzorom. Myslím si, že vaše priority ste si zvolili dobre a teraz už je e, len na nás, aby sa zrealizovali. Pán Niedermayer, na jednu minútu. Vítam vás, pán premiér. Je výborné, že tu opäť ste. Spomínali ste na začiatku tri témy VFR, Brexit a rozšírenie. Považujem tieto témy témy za veľmi dobre zvolené. Je to naozaj aktuálna problematika, veľmi naliehavá. Je potrebné vytvoriť stabilitu v európskom financovaní. Musíme využiť príležitosť e, vyjednať naj, e, čo možno najlepší e, Brexit a potrebujeme dosiahnuť stabilitu v krajinách Západného Balkánu. Ale ide tu aj o viac. Pani von der Leyenová spomenula energiu vašej, vášho predsedníctva. Tiež spolu spolu s pánom Weberom spomenuli vaše skúsenosti. Potrebujeme všetko to, aby sa e, e, udialo niečo e, väčšie, aby sme vytvorili ducha spolupráce, aby sme tú jednotu únie posilnili a v tom vám želám všetko najlepšie. Pani Fajon na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán eh, premiér. Máte pred sebou eh, veľmi zodpovednú úlohu a preto podporujem vaše ambície a agendu. Eh, musíme posilniť dôveru v právny štát, zamedziť korupcii, kráteniu daní. Je potrebné sa zaoberať migráciou, pretože že naša budúcnosť eh, a aj budúcnosť šengenského priestoru eh, záleží od vyriešenia tejto problematiky. Eh, samozrejme by sme boli radi, keby Chorvátsko vstúpilo do šengenského priestoru, ale to bude komplikovaná úloha. Je potrebné zabezpečiť bezpečné vonkajšie hranice a um, presvedčiť Schengen, že to bude fungovať. Aj pokiaľ ide o krajiny západného Balkánu, Pakistanu. Už tam boli e, pozitívne e, veci zaznamenané, pokiaľ ide o e, Severnú Macedóniu a Albánsko, ale Chorvátsko a Slovinsko spolu s ním musia urobiť oveľa viac, takže dúfam, že takto nám to pôjde spoločne a v šťastí. Ďakujem pekne na minútu, pán Kubilus. Pán premiér, som z Litvy a je mi potešením môcť vám zagratulovať k prvému predsedníctvu. Vaše predsedníctvo je veľmi dôležité, ehm, pretože má aj veľmi e, veľkú historickú hodnotu. 25 e, rokov e, po nezávislosti Slovenska, po konci vojny Chorvátsko je už predsedníckou krajinou Európskej únie. Snažíte sa doniesť prosperitu aj do susedných krajín prostredníctvom rozšírenia opatrenia. Komisia má pravdu, že tieto prísľuby ďalšieho rozšírenia sú veľmi inšpirujúce pre samotné predmetné krajiny. Chorvátsko mm, ako Susedná krajina je veľkou inšpiráciou pre tieto krajiny. Je to veľká inšpirácia aj pre krajiny východného partnerstva. Dúfam, že sami to o východnom partnerstve počas chorvátskeho predsedníctva bude tiež ambiciozný, pokiaľ ide o prijatie inšpiratívnych stratégií regionálnych pre tento región. Takže veľa šťastia, pán premiér. Ďakujem pani Laluk na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Náš ekonomický model už sa končí. Samozrejme, bilióny, miliardy ľudí sme vyťahli e, z chudoby, ale zároveň platí, že kvôli nemu máme tú dramatickú klimatickú situáciu, v ktorej sa dnes e, e, nachádzame a v končnom sledku teda sa mu nepodarilo vyriešiť sociálnu situáciu na našom e, kontinente. My chceme rozvieť náš ekonomický model a kým sa to e, nepodarí, budeme mať problémy. My sa stále sústredujeme na to HDP, rast HDP, úplne iracionálne sa viažeme na tieto čísla, pričom tieto čísla nám nič nehovoria o tom, ako e, je to v oblasti chudoby, v oblasti životného prostredia, v oblasti rovnosti našich občanov a máme tu obrovskú e, výzvu. Toto je tá výzva, ktorú e, podľa mňa máte, by ste mohli mať na prvom mieste, teda aby sme e, nehodnotili, aby sme ten intelektuálny software trošku aktualizovali, aby sme nešli iba podľa týchto čísel, podľa rastu, podľa HDP, ale aj podľa tých iných ukazovateľov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Tomič. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán premiér Pelenkovič, milý Ondrej. Mám skúsenosti s predsedníctvom a viem, e, aké to je predsedovať ako nová členská krajina. Takže e, želám všetko dobré na tejto ceste. E, z vašich priorít si vážim Európu, ktorá sa rozvíja. Dôležitý je rovnovážny rozvoj kohezná a politika nielen pre členské štáty, ktoré tieto prostriedky dostávajú, ale za ale pre všetky e, členské štáty. Keď všetky e, členské štáty posilnia svoju konkurencieschopnosť, budeme silnejší aj ako Európska únia. A pokiaľ ide o demokraciu a s ňou spojené výzvy, tie sú tiež veľmi dôležité, e, najmä na východnom, východnej časti našej únie, ale tiež na západnej. Ide o starnutie našej generácie.

všetko najlepšie. Viem, že ste e, e, schopný, mimoriadne schopný posilniť Európsku úniu a zlepšiť jej imič medzi obyvateľmi. Ale za týmto účelom potrebujeme silnú ekonomiku, silný viacročný finančný e, rámec, silné členské štáty. A môžem len súhlasiť s tým, čo bolo povedané, že Európska únia potrebuje príslušné dobré stráženie hraníc, musíme si zachovať naše hodnoty a musíme sa postarať o to, aby tie hranice boli bezpečné a aby sa neobjavovali destabilizujúce faktory, ako napríklad e, Turecko, e, kde e, vidíme aj zhoršovanie vzťahov s Greckom a Cyprom zo strany Turecka. Potrebujeme e, e, slobodu samozrejme, ale pani predsednička Cyprus a Grécko e, vás po- chcú požiadať o praktickú solidaritu voči teroristickému štátu, ktorým je Turecko so svojím terorom v tomto regióne. Vážený pán premiér Plenkovič, pani predsednička von der Leyen, kolegyne, kolegovia, svet okolo nás je pohnutí. E, sú tu vojny, sú tu konflikty. E, Európa často zostáva nemobilnou, nepohyblivou a nerelevantnou. E, chýbajú rozhodné kroky. Som ale presvedčená, že mať na čele ženu ako predsedničku, ako je Ursula von der Leyen, to môže viesť k zmene paradigmy. Predovšetkým dve voľby sú rozhodujúce z tohto pohľadu. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, je nevyhnutné, aby bol primerane nastavený aj počitým e, výzvam a návrh fínskeho predsedníctva ide skutočne výrazne pod to nevyhnutné a neumožní realizovať pracovný program komisie, e, na základe ktorého komisia bola nami potvrdená a dostala to pozitívne hlasovanie. E, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, bez toho, aby tam bola paralelná dohoda o vlastných zdrojoch, to je nepredstaviteľné bude nevyhnutné nastaviť revolúciu nielen ekologickú, ale aj sociálnu a ekonomickú, aj z pohľadu teda rozpočtu. E, veľký plán rozvoja, e, ktorý zabezpečí e, udržateľný rast bez toho, aby ktokoľvek ostával pozadu. Ale, a tu je prerušená rečníčka, ospravedlňujem sa, vypršal vám čas. Ďalej minúta pani Glavak. Ďakujem pekne, vážený pán premiér chorvátskej e, vlády. Chorvátsko, e, už v histórii preukázalo, že sa nebojí víziev a e, teraz treba prevziať zodpovednosť e, za svoje aktivity, najmä e, pred občanmi. Aj e, mali, či mali, či väčší, či chudobní, či bohatí musia mať rovnaké príležitosti a možnosti. Som presvedčená o tom, že Chorvátsko sa bude snažiť o prijatie dobrého viacročného finančného rámca. Ale čo je dôležité, prinavrátiť dôveru občanov v Európu. Starý kontinent. To sú nové veľké e, výzvy. Niektorí e, majú svoje pochybnosti o mojej e, vlasti, ale nevedia, aká je. Ak sa pýtate, či sme pripravení na tieto výzvy, môžem vám odpovedať. Chorvátsko vám dokáže, že pripravené je. Ďakujem pekne. Ďakujem, prejdeme na spontánnu rozpravu a na minútu a veľmi prísne, pani Júri. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, e, pán premiér, naozaj verím, že chorvátske predsedníctvo posunie diskusiu o právnom štáte, ktorá už trvá niekoľko rokov a že konečne ukončí e, ukazovanie prstom na niektoré konkrétne členské štáty. Prosím, urobte maximum preto, aby právny štát nebol len hračkou e, v nejakých politicky motivovaných konfliktoch alebo nástrojom. Prosím, e, merajte, testujte každý členský štát rovnakým metrom. Uplatňujte rovnaké kritériá. Nemilme si domáce záležitosti, ktoré vôbec nesúvisia s e, otázkami Európskej únie. Nezamnievajme ich, tieto veci. Prosím, buďte dostatočne múdri na to, aby ste nesúdili dnes e, veľmi často tí, ktorí hovoria o právnom štáte, a tam minúta ukončená, rečnička prerušená, pani Maki, minúta. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som eh, na začiatku chcela popriať premiérovi veľa úspechov. Ďakujem Ďakujeme teda chorvátskému premiérovi za tú prezentáciu priorit predsedníctva. A ja som si e, z uspokojením vypočula veci, ktoré tam spomína. A takisto som veľmi rada zaznamenala zmienku o dôležitosti viacročného finančného rámca, takisto dôležitosti e, politiky kohézie v rámci viacročného finančného rámca. Máme na stole návrh Európskej komisie kde sa uvádza, že 5,7 miliardy eur bude smerovať e, do Fondu pre spravodlivý prechod, spravodlivú transformáciu. Toto sú všetko východiska, e, pokiaľ ide o zlepšenie situácie do budúcnosti. Ďakujem pekne, pani Juvera. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pán Plenkovič, ďakujem vám za predstavenie priorít chorvátskeho predsedníctva. Preberáte ho v krušných časoch, v časoch veľkých premien, chtiac či nechtiac. Budú v stredobodom pozornosti určité témy ako Brexit, rozpočet, budúcnosť Európy, environmentálna legislatíva. Niektoré témy ste si zadali sami. Vítam tam riešenie demokratických zmien zmien, rozširovanie únie o krajiny západného Balkána, e, e, štát, právny štát Ehm, moja krajina e, susedí s vašou. Dúfam, že budeme dobre spolupracovať a práve preto, e, pán Plenkovič, počítam s tým, že nezostane len pri slovách, že budete e, dodržiavať pravidla právneho štátu, že budete dodržiavať ľudské práva, ľudské práva vo všeobecnosti aj migrantov. Veľa šťastia. Ďakujem pekne, pani Dali. Minúta. Um, Ďakujem pekne, pani predsednička. Premiér hovoril o tom, že prioritou je zabezpečenie európskych hraníc. Musím ale spochybniť, ako Chorvátsko môže viesť Európsku úniu eh, v oblastiach osvedčených postupov, pokiaľ ide o súlad s ľudskými právami vo vzťahu eh, k migrácii a azylu. Keď je tu tak veľa vecí, ktoré treba riešiť a zodpovedať, pokiaľ ide o zadokumentované násilie zo strany chorvátskych eh, polic- chorvátskej policie a nezákonného eh, odtlačenia pushbacku migrantov eh, na hraniciach s Bosnou a s Hercegovinou. To je flagrantné porušenie azylového práva únie, takisto charty základných eh, práv a takisto dohovoru o utečencoch. Toto bolo len počiarknuté v nehoráznom zatknutí dvoch nigerijských športovcov v Záhrebe. A čo najviac budzie u mňa obavy je, že keď o týchto veciach hovoríme na výbor LIBE, Eh, Hovoria tam o tom, že 6 miliónov peniazí daňových poplatníkov bolo použitých na monitorovacie mechanizmy v tejto oblasti pre UNHCR a Euro, eh, Croatian Law Society. A ukázalo sa, že, a tu je prerušená rečníčka. Pán Bogovič, minúta. Eh, Andrej Plenkovič Vážený Andrej Plenkovič, bývalý kolega, zdravím ťa, pekné, že ťa vidím opäť v Európskom parlamente. Dovol mi, aby som ti zagratulovala, zagratulovala Chorvátsku k predsedníctvu a vyslovil želanie mm, úspechov v nadchádzajúcom pol roku. Pred nami je veľa vízie. Chcel by som sa e, zamerať na viacročný finančný rámec. Želím si e, to, želám si to ako mm, nová členská krajina krajina a viem, čo znamenajú nové finančné prostriedky a s politikami, e, ktoré sú takto financované, sa staráme o budúcnosť Európy, riešime migráciu aj v rámci Európskej únie, čiže tieto politiky musia pokračovať. Sám pracujem na takýchto projektoch. Radi by sme e, pokračovali aj v projektoch digitalizácie, v rôznych e, projektoch hospodárskych. Takže želám želám veľa úspechov v tomto eh, smere. Ďakujem, pán Bokovič. A teraz posledný v rámci spontánnej rozpravy, pán López Aguilar. Ďakujem pekne. Pán Plet, Ple, eh, Bokovič. Je to naozaj prvýkrát, eh, čo Chorvátsko bude predsedať Rade EÚ a držíme vám palce, ale zároveň chceme zdôrazniť, že to je príležitosť, ktorú musíme naozaj e, využiť. E, máme tu zlé e, napríklad odhady zo strany väzočného finančného rámca, pokiaľ ide o regionálnu politiku, o kohenú politiku. Naďalej toto musí byť veľká priorita, ktorá bude kompatibilná aj s tým ekologickým dohovorom. A potom je tu veľmi dôležitá otázka Brexitu. Ten sa uskutočne počas vašho predsedníctva. Je to prvé predsedníctvo, e, kedy máme e, vlastne poprvýkrát e, v za dlhší čas plne funkčnú komisiu a samozrejme ten priestor spravodlivosti a bezpečnosti je veľmi dôležité, aby fungoval dobre. Máme tu britský opt-out, pokiaľ ide o viaceré politiky, ale treba E, si dohodnúť takú dohodu, ktorá jasne povie, aká bude úloha Británie v oblasti bezpečnosti a takisto aj pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, pretože mm, vlastne ten princíp ochrany osobných údajov nebol dosiahnutý, teda do, mm, naplnený, dodržený strany Británie. Tam boli vlastne tie údaje posunuté do ďalších krajín a v prípade e, Schengenu treba uvedomiť, že krajiny e, majú, majú mať plné právo, pokiaľ ide o voľný pohyb osôb. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo predsedničku komisie, pani Ursula von der Leyen. Ďakujem za slovo. Chcela by som sa dotknúť troch tém, o ktorých sa hovorilo E, najviac počas roku je rozpočet MMF, e, druhý je Brexit a tretia téma je Západný Balkán. E, začnem tým rozpočtom. Vážený pán premiér, je veľmi dôležité, aby chorvátske predsedníctvo presvedčilo radu, aby sa pridržala vlastnej strategickej agendy. Prečo o tom hovorím? Jednoducho potrebujeme modernizáciu rozpočtu. E, rozpočet, ktorý e, máme e, v súčasnej dobe, bol schválený v roku 2013. Určite si spomínate na ten rok. To bol rok, kedy Chorvátsko sa stalo členským štátom EÚ a vtedy bol svet úplne inakší, než je dnes v roku 2013. Sme netušili, že existuje daž. Sice už existoval, ale my sme o tom ešte nevedeli. Takisto migračná kríza naplno neprepukla. E, Rusko e, e, ešte nepristúpilo k anexii Krymu a hybridnou vojnu nezapočalo. Nemali sme Parížskú dohodu. Nehovorili sme o sieti 5G alebo o umelej inteligencii Uviedla som len niekoľko aspektov, e, ktoré, e, s ktorými sa potýkame dnes a v roku 2013 sme o tom nič nevedeli. Preto aj rozpočet musí byť modernizovaný. Ešte jedna vec, verím, že ma podporíte. Ak e, ten max, ten strop rozpočtu je nedostatočný, tak potom jediné, na čo môžeme siahnuť, sú vlastné zdroje EÚ je možnosť toto navršiť uplatnením mechanizmom ETS. Príjmy z tohto mechanizmu budú, budú rásť. Nebudeme uberať členským štátom, aj oni budú mať viac a zároveň to umožní získať viac na úrovni EÚ z mechanizmu ETS, aby sme podporili Európsky Green Deal. Druhá téma. Brexit. Chorvátske predsedníctvo nastupuje v kritickom období z hľadiska vyjednávania a vystúpenia Spojeného kráľovstva. To znamená, to kľúčové obdobie je od teraz do leta. To znamená do konca vášho predsedníctva. My, respektíve Spojené kráľovstvo, sa musí rozhodnúť o tom, nakoľko chce zostať blízke, či chce vzdialenejšie od EÚ. Inými slovami, nedá sa žiadať E, slobodný pohyb do krajiny, ale zároveň e, chcete mať voľný pohyb kapitálu a tovaru. Jednoducho nedá sa vyberať jedno a opomenúť druhé. Nedá sa hovoriť o rovnakých e, podmienkách, východiskách, ak sa líšia sociálne alebo environmentálne normy. Je na Spojenom kráľovstve, ako chcú byť a zostať blízky a vzdialený. O tom je jednotný trh. Ako sa hovorí, nie, nie, nemôže ostať ovca celá aj vlk City. Čo sa týka e, Západného Balkánu, to je tretia, te, e, tretia téma, nesmieme pod, podceňovať to, že je to súčasťou nášho strategického záujmu, aby Západný Balkán nám bol čo najbližší. E, musíme si uvedomiť, akú tam už má silnú stopu Turecko, Rusko, Čína a všetko so zamerom, aby krajiny Západného Balkánu boli ovplyvnené, boli, e, konali v prospech týchto troch veľmocí. A musíme to zastaviť. zastaviť. Mám na mysli Macedónsko, Albánsko. Skutočne žiadame e, veľa od týchto krajín. Severné Macedónsko dokonca muselo zmeniť názov e, svojej štátnej formácii. Jednoducho to boli podmienky, aby sa mohlo postupovať vo vyjednávaní. Myslím, že do dokážeme modernizovať proces pristupovania k EÚ a zároveň splniť prísľub, ktorý sme dali Macedónsku a Albánsku. A dokonca je to v našom záme. Takže prajem chorvátskému predsedníctvu veľa úspechov. Ďakujem, to bola predsedníčka komisie pani von der Leyen. A teraz dám slovo chorvátskému premiérovi, pánovi Plenkovičovi. Ďakujem pekne. Ďakujem za mnoho reakcií, návrhov, podnetov, názorov týkajúce sa priorít chorvátskeho predsedníctva. Ďakujem aj za e, podnety týkajúce sa toho, ako by sme sa mali zhostiť tých najdôležitejších politických a legislatívnych e, e, tém, ktoré spadajú do nášho e, funkčného obdobia. Ak dovolíte, dotknem sa niektorých e, tém, ktoré tu zazneli. E, aká je filozofia nášho predsedníctva, ktoré je poprvýkrát v našich rukách. Máme za sebou len 30 rokov demokracie, 28 rokov medzinárodného uznania, 7 rokov členstva v EÚ. Stále ešte doťahujeme na tých, ktorí sú rozvinutejší, ktorí mali e, e, silnejší štát a dokonca aj doťahujeme aj na niektoré naše susediace e, krajiny, ktoré sa stali členmi v roku 2004. Myslím, že to bol pán Krach, ktorý sa dotkol alebo sa zmienil o prvom eh, chorvátskom prezidentovi Tučmanovi. Takisto sa rečník dotkol eh, doktriny. Dovolím si tvrdiť, že ja eh, viem asi toho viac o, o, ohľadom zámeru agendy pána pána prvého prezidenta a čo to znamenalo aj pre budúcnosť Chorvátska. Bol to on, pred 30 rokmi, 30. mája, e, v prvýkrát demokraticky zvolenom parlamente, kedy zazneli slova, že európska integrácia je cesta, ktorou sa chceme uberať. A každý jeden krok, ktorý sa u nás realizoval počas ostatných troch dekád, bol týmto smerom. My vieme, čo to znamená suverenita a vieme to, čo nevie nikto z vás tu prítomných, čo to znamená mať okupované územie, čo zažiť vojnu na svojom území e, čo to znamená, e, keď prídete o 16 tisíc ľudí, ktorí sú e, zabití vo vojnovom ťažení. A to na začiatku 21. storočia. My vieme, čo to znamená. My vieme, čo to znamená e, snažiť sa e, e, zblížiť a opätovne postaviť na nohy. Ďalej, keď hovorím o strategickej agende, o programe TRIA predsedníctve, o agende komisie a o našich prioritách, tie priority chorvátskeho predsedníctva sú na najvýš reálne my si uvedomujeme, že klimatické e, zmena a tá, a tá snaha byť klimaticky neutrálnym do horizontu 2050, to bude dôležité pre e, aj našu ekonomiku s tým, že sa to musí celé postaviť na silnej ochrane ľudských e, práv. O tom sa hovorilo minulý týždeň v Záhrebe. Skutočne chceme zohľadniť e, e, roz, rozličný stav e, našich odvetví, našich rozpočtových možností. Chceme ísť spoločným smerom, ale bez negatívnych hospodárskych dopadov. Po druhé, migrácia. Mnohí, sa, mnohí z vás sa dotkli tejto dôležitej témy. Ako som už povedal, chcem to zdôrazniť a považujem to za kľúčové v najbližších mesiacoch. Máme dohodu s Tureckom Vďaka tejto dohode sa výrazne znížili e, počty nelegálnych migrantov na ceste západného Malkánu a východného Stredomoria e, v porovnaní e, s rokom 2016 o 98 Takéto zníženie. To sú dnešné čísla v porovnaní s tým, čo bolo pred 5 rokmi. Musíme sa s tým vysporiadať spotočne. 10 tisíc eh, strážcov hraníc za Frontex, eh, 6500 je z našej e, strany viac ako ktokoľvek iný. No a e, vypočul som si vaše názory, často čítam v článkoch, e, objavujú sa klebety, ktoré zavádzajú vždy, keď bolo nejaké ovinenie na znak, tak sa urobilo vyšetrovanie a robíme e, skutočne dôsledný monitoring, aby sme predišli porušovaniu ľudských práv, čokoľvek, čo by bolo v rozpore s, našimi legislatív, s našou legislatívou, s európskou legislatívou a medzinárodným právom. Na rozdiel od iných členských štátov, my sme si povedal, že nebude mať e, osnatý drvot medzi dvoma štátmi smerom na Bosnu, Hercegovinu, Eh, alebo Čiernu horu. Na to nepristúpime. My sme v minulosti eh, boli spolu a nechceme sa uberať eh, takýmto smerem. My nebudeme stavať ploty medzi medzi hranicami Bosna Hercegovany a Chorvátska, pretože my, si, my sa vním, vnímame ako, ako bratia. Toto je naša zásada, Nesta, ne, neurobíme to, ale čo chceme urobiť je spoločne riešiť problém buď pri zdroji alebo prv, na prvom bode vstupu. Bo, hm, hranica medzi Chorvátskom a Bosnou Horcegovinou nie je prvým miestom vstupu migrantov na európske územie. To zdôrazňujem. Tretia téma. Rozpočet. E, e, ide o veľa a je nám jasné, že nedokážeme toho dosiahnuť viac bez, e, menši, e, bez toho, aby sme mali dostatočné e, finančné prostriedky. S menšími peniazmi toho viac nedokážeme. Áno, bolo tu zmienené, že treba sa zamyslieť nad vlastnými zdrojmi. Skutočne zdá sa, že to je jediná alternatíva dopredu, pretože, ako aj Určula hovorila, chceme modernizovať a potrebujeme na to dodať dodatočné zdroje. Ďalšia téma, demografia. Ak je jedna téma, ktorá by mala zostať takou pečaťou, Eh, chorvátskeho predsedníctva, eh, na čo sa bude spomínať v súvislosti s chorvátskom predsedníctvom. My si myslíme, že ten demokratická otázka je existenčná otázka. Témer polovica členských štátov EÚ zaznamenáva negatívny demografický rast, patrí k ním aj Chorvátsko a e, predsednička komisie vie aj vzhľadom na svoje predošlé funkcie, ako dôležitý je tento sociálny rozmer. Musíme e, spojiť politické opatrenia, ktoré sa osvedčili v iných štátoch a nejak to preklopiť aj do štátov, kde je to problém. Napríklad obyvateľia z menej vyvinutých krajín do viac vyvinutých e, a takisto pohyb ľudí medzi vidiekom a mestom na Margo západného Balkánu a rozširovania EÚ. Určite nie sme naivní alebo e, e, nezastierame si oči. E, my si uvidíme, no, že stupeň entuziasmu Západ otvorenými rukami ponúkal otvorené brány štátom Strednej východnej Európy v 90. Rokách, rokoch. To už sa nestane, ale chceme nejakým spôsobom, inteligentným spôsobom postupovať v najbližších desiatich rokoch, podať pomocnú ruku tým, ktorí sa chcú reformovať, transformovať. A e, e, summit v Zagrebe e, je na tomto postavený. Tí, ktorí sa boja toho, aby sa otvorila medzivládna konferencia z, z Bosnou a Hercegovinou a, a s Čiernou horou, my si uvedomujeme, že je tu veľa aspektov, e, Treba sa však zamyslieť, e, že či budeme žiadať viac, e, či budeme e, veci točiť iným smerom Musíme si uvedomiť, že rozširovanie si vyžaduje určitý čas, znamená to dlhý reformný proces, znamená to dôkladné, dôkladnú analýzu zo strany komisiu a preto nechcem, aby žiaden štát v, v susedstve bol opomenutý predovšetkým Bosnou Hercegovinu. To je pre Chorvátsko eh, strategickým partnerom. Eh, ešte ste sa dotkli aj Ukrajiny. Ursula sa toho dotkla aj v rámci politiky východného partnerstva. Eh, sa týmto zaoberáme. Eh, veľa sa dialo v rokoch 13, 14, 15. Musíme pomôcť z hľadiska územnej celistovosti, z hľadiska reformného procesu na Ukrajine. Ešte, ak dovolíte, zo pár slov k Brexitu. A táto téma je téma, ktorá bude predmetom rozpravy po tom, ako sa skončí naše vystúpenie my chceme zostať e, e, zjednotení, e, chceme stať po boku tých, ktorí sú najviac ovplyvnení, to mám na mysli Írsko. My si uvedomujeme, že tie ďalšie mesiace musia zasadiť taký rámec, ktorý budú úžasným východiskom pre ďalšie vzťahy. Nesmieme podliehať dojmu, že dokážeme prvými zmluvnými krokmi schopný eh, zvládnuť eh, všetko, všetko obsiahnuť, pričom má eh, dvojze k tomu vystupuje o nejaké tri týždne. Spolu s komisiou, my aj v spolupráci s vami chceme sa dopracovať k nejakej, nejakému výstupu v, na, v najbližších mesiacoch. Všetky naše služby vláda, chorvátsky poslanci v Európskom parlamente, mimochodom ďakujem za ich vystúpenia, my všetci budeme vám plne k dispozícii, aby sme mohli byť účastníkmi konštruktívnych konštruktívneho dialogu, aby sme postupili. To je úloha európskej demokracie, úloha Európskeho parlamentu, členských štátov na pôde rady a tým chceme určite napomáhať e, líderskej úlohy, ktoré sa musí zhostiť komisie. Ešte raz, e, vážený pán predsedajúci plenárneho zasadnutia, ďakujem za túto možnosť e, vystúpiť a len na záver poviem, že si veľmi vážim a ctím to tento e, zbor. Ďakujem e, pekne. To bol premiér Plenkovič. Prajeme vám veľa úspechov počas predsedníctva e, vláde aj celému vášmu týmu. Držíme palce počas tohto dôležitého obdobia pre EÚ. Týmto uzatvárame daný bod rozpravy. Prejdeme k ďalšiemu bodu ide o otázku implementácia monitorovania ustanovení o občianských právach v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva. Predsedníčka komisie von der Leyen tu zostáva a udelím slovo zboru, ktorý tu nastúpi. Salutiamo e diamo la parola alla... Vítam a odovzdávam slovo E, štátnej tajomničke Nikoline Priamič, ktorá tu bude e, zastupovať radu a bude sa v jej mene vyjadrovať. Prego, lei la parola. Nech sa páči, dávam vám slovo. Vážený pán predseda, vážení poslanci, chystáme sa na vstúpenie do platnosti o e, dohody o odchode, ktorá v podstate je v rovnakej podobe, alebo skôr v rovnakej podobe ako v roku 2019. Okrem ustanovení týkajúcich sa Írska, mali by sme byť e, mali by sme byť spokojní, že tam nie je ustanovenie týkajúce sa e, práv občanov e, v Británii, ktoré by oslabilo ich práva v porovnaní s súčasným stavom. Týka sa to teda e, druhej časti dohody. Tam sa hovorí o právach občanov, ktoré sú zakotvené v rámci celej dohody. Sú tam obsahnuté aj nápravné prostriedky a aj ustanovenia v prípade, že e, by sa nesplnilo, čo bolo stanovené zo strany Spojeného kráľovstva. Toto neznamená, že by sme mali zaspať na Vavrinoch a som vďačná Európskeho parlamentu, že naplánoval túto dnešnú diskusiu. Taktiež vítam predložený, predložený návrh uznesenia, pretože obavu obsahuje určité ustanovenia, ktoré sa týkajú občanských práv, administratívnych postupov v súvislosti s právami rezidentov, a taktiež záruky pre občanov v tomto zmysle a taktiež dohľad nezávislého britského orgánu, ktorý musí dohliadať na implementáciu týchto ustanovení. Toto neznamená nutne, že všetko je rúžové na našej strane ako EÚ. Ako hovoríte v vašom uznesení, je dôležité e, vyzvať členské štáty, aby boli veľkorysé, čo sa týka práv britských občanov, ktorí sa rozhodli, že sa usadia v Európskej únii. Mali by sme taktiež pomáhať komisii aj, aj nezávislému orgánu e, Spojeného kráľovstva, aby riadne dohliadali na implementáciu druhej časti dohody. Taktiež sa dá urobiť viac, čo sa týka šírenia osvety medzi občanmi na oboch stranách Kanelu e, La Manche a v súvislosti s ustanoveniami dohody o odchode, pretože tieto nebudú užitočné ani pre tých najzraniteľnejších, pokiaľ nepôjdu ruka v ruke s administratívnymi postupmi, ktoré sú potrebné. A parlament musí hrať dôležitú úlohu, musí kontaktovať občanov a musí ich informovať. Samozrejme, všetky tieto ustanovenia napriek tomu že eh, budú v platnosti dlhšie než prechodné obdobie, sa nebudú týkať občanov, ktorí sa neskôr rozhodnú v tejto krajine usadiť. Napriek tomu, že sme si vedomí, že línia britskej vlády je taká, že chcú ukončiť voľný pohyb osôb, mali by sme zaručiť, že budúci vzťah, o ktorom sa bude čoskoro rokovať, bude dostatočne ctižadostivý, čo sa týka otázky mobility. Toto musí z ruka v ruke so zachovaním určitých práv pre dotknutých občanov. Rada by som na záver povedala, že do veľkej miery je tu konvergencia medzi e, stanoviskom Európskeho parlamentu, e, čo sa týka občanských práv, ako ste uvedli v viacerých uzneseniach a medzi prioritami rady. Toto jasne ilustruje to, že cieľ našich dvoch inštitúcií v súvislosti s Brexitom sú podobné a naše spoločné úsilie malo prispieť k tomu, aby ustanovenia týkajúce sa občanských práv v rámci dohody o odchode umožnili britským aj európskym občanom aj rodinám žiť, pracovať a študovať v hostujúcej krajine, tak ako sa rozhodli. Ďakujem za pozornosť. Grazie, adesso sentiamo la presidente. Ďakujem za to, čo povedala pani, fan, e, pani e, zástupkynia rady. Odozdávam slovo pani van der Leyenovej. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, pán predseda, ja som bola minulý týždeň v Londýne a mala som príležitosť hovoriť tam s občanmi, pardon, so študentami ohľadom budúcnosti vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. No a po skončení môjho prejavu dostali priestor študenti a taktiež publikum. No a prvá otázka, sa netýkala obchodu, netýkala sa finančných služieb ani bezpečnosti, napriek tomu, že toto sú dôležité aspekty, týkala sa samozrejme práv občanov. A rovnaká otázka sa stále navracala, boli tam teda rôzne odtienky zo strany mladého muža z Beneluxu, ktorý žije v Spojenom kráľovstve, ten si robil obavy o svoju budúcnosť, potom od e, Britky, ktorá má talianského manžela, robila seba vyhľadom jeho e, štatútu, čo sa s ním stane. No a tieto otázky boli síce formulované trochu ináč, ale dôvod, pre ktorý boli položené, bol rovnaký. Ľudia chcú istotu ohľadom svojich životov a ohľadom svojej budúcnosti a budúcnosti svojich milovaných. A ja tu teraz hovorím o 3,5 milióne e, britských občanov, pardon, občanov v, v Británii pochádzajúcich z členských štátov EÚ a asi o milióne britských občanov, ktorí žijú v Európskej únii. To sú veľké čísla, no ale za každým týmto číslom sa skrývajú ľudia a každý má svoj osobný príbeh. Niektorí sú občania z krajiny niektorej, e, krajiny EÚ, ktorí sa narodili v Spanom kráľovstve, Mnohí tam vyrastli, oženili sa, vydali sa, mali deti, išli na univerzity, začali pracovať a pracujú v Spojenom kráľovstve alebo v Európskej únii učia deti, starajú sa o staršie osoby, pracujú v továrniach alebo e, na farmách a nech už je ich osobný príbeh akýkoľvek, všetci majú jednu vec spoločnú. A síce, že chcú mať možnosť byť kľudní a robiť si plány do budúcnosti, robiť plány pre svoje rodiny a chcú mať možnosť cítiť sa doma, tam, e, kde to nazývajú svojim domovom. Vážení poslanci, je treba chrániť práva týchto občanov. Toto bolo vždy našou hlavnou prioritou od tej doby, čo sa zverejnili výsledky referenda vďaka skvelej práci Mišela Barniera a jeho negociačného týmu. Dohoda o odchode poskytuje komplexné záruky týmto občanom. Dáva im ochranu a istotu, ktorú tak potrebujú a umožňuje im zostať tam, kde teraz žijú, za rovnakých podmienok, tak dlho, ako si to budú prijať a bez akejkoľvek diskriminácie na základe národnosti. Táto dohoda o odchode, na ktorej sme sa dohodli, taktiež ukladá jasné povinnosti Spojenému kráľovstvu aj Európskej únii. Ale jedna vec je to mať na papieri a druhá vec je to implementovať. Takže potom, čo parlament ratifikuje dohodu o odchode, budeme musieť implementovať naše povinnosti, a to z právneho pohľadu aj um, teoreticky. No a dobrá správa je to, že Spojené kráľovstvo už začalo implementovať e, schému usídlovania EÚ. Asi 2,5 milióna európskych občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve sa už e, začalo uchádzať o štatút rezidenta. Väčšina z nich už obdržala potvrdenie o tom, že majú právo zotrvať v Spojenom kráľovstve. Toto je dobrá správa. No ale ako to býva, niektorým sa to ešte nepodarilo, ďalší ešte len si zažiadajú o tento dokument a sú tu viaceré obavy. Napríklad je tu, sú tu tie slávne prípady polských kuchárov a francúzských pekárov, o ktorých sa veľa hovorí, no ale sú aj iné prípady, kde ľudia sú zmetení alebo nie sú schopní si zažiadať tento dokument z akýchkoľvek dôvodov. Iní do, obdržali žiadosť, že majú dodať viac dôkazov, napriek tomu, že napríklad 40 rokov už v tejto krajine žijú. My sme v úzkom kontakte s občanmi aj s britskými úradmi na túto tému. Musíme sa vyhnúť akejkoľvek diskriminácii alebo zväčšeniu komplexnosti nadchádzajúcom období musíme zaručiť všetci občania, preto všetkým tí najzraniteľnejší budú po celú dobu riadne podporovaní. A taktiež potrebujeme záruku, že nezávislý monitorovací orgán bude naozaj nezávislý a bude sa riadne zaoberať napríklad sťažnosťami. Toto je zásadné. Čo sa týka nás, komisia bude zblízka dbať na implementáciu sme pripravení pomôcť európskym občanom, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, aby sme zaručili, že budú riadne informovaní a podporovaní. No a samozrejme, rovnaká vec platí pre britských občanov, ktorí žijú na európskej pôde. A o všetkom tomto som hovorila minulý týždeň s premiérom Johnsonom v Londýne. Budeme úzko spolupracovať so Spojeným kráľovstvom, aby sme zaručili, že všetko pôjde hladko a že poriešime všetky problémy čo najrychlejšie. Vážení poslanci, na záver chcem ešte povedať, že dobrá správa je to, že bude kontinuita pre európskych občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve aj pre britských občanov žijúcich v Európskej únii na konci prechodného obdobia. Ale potom, čo uplynie toto prechodné obdobie, Spojené kráľovstvo sa stane tretiou krajinou. A Brexit prinesie zmeny pre tých, ktorí budú chcieť začať žiť na niektorej strane Lamašského kanála. Budeme musieť naplánovať ďalšie postupy, zamyslieť sa nad tým, ako pokračovať. Budem potrebovať mandát pre rokovania od 1. februára. No ako sme to robili v minulosti, aj v rámci týchto rokovaní urobíme našu hlavnú prioritu našou hlavnou prioritou práva občanov a budeme postupovať v dobrej viere, aby sme budovali komplexné partnerstvo s britskými priateľmi. Ako som povedala v Londýne menovaným študentom, tak je to príbeh o starých priateľoch a nových začiatkoch. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička komisie von der Leyenová a teraz dostanú slovo rečníci za jednotlivé politické skupiny. Pani Hybner za EPP 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, pán predseda, v rámci tohto parlamentu v priebehu brexitového postupu sme sa stretávali s mnohými európskymi občanmi vrátane britských občanov, počúvali sme ich príbehy, aby sme lepšie pochopili dôsledky brexitu pre ich práva ako európskych občanov. A ich obavami sa stali našimi vo všetkých našich uzneseniach, kde sme sa zaoberali ako Európsky parlament právami občanov, e, naďalej vidíme, že sú tu riziká a preto prichádza toto nové uznesenie. Nedostatok riadnej implementácie právnych riešení týkajúcich sa práv občanov by mal veľký dopad na životy ľudí a taktiež ich voľby v živote. Implementácia dohody o odchode je dôležitá, pretože poskytuje minimálnu právnu istotu ktorú ľudia potrebujú. No a lutujeme, že napriek tomu, že v článku 18 odseku 4 dohody o odchode, napriek tomu, že bola poskytnutá určitá možnosť, tak eh, Spojené kráľovstvo sa rozhodlo pre iné riešenie, a síce riešenie štatútu eh, rezidenta alebo usídleného rezidenta. Taktiež lutujeme, že britská vláda ohlasila svoj úmysel ukončiť v rámci budúceho rámca spolupráce ukončiť voľný pohyb občanov. Európsky občania, vrátane britských občanov mali skutočne veľký prínos tohoto voľného pohybu ľudí a ja naďalej dúfam, že britská vláda zmení názor. Taktiež bude zásadné, aby sme našli, ako, našli spôsob, ako si vzájomne uznávať e, kvalifikácie. Toto bude dôležité pre občanov, aby sa mohol napríklad zúčastniť na komunálnych voľbách. Dúfame v dobrú spoluprácu v oblasti rodinného práva na základe relevantných ustanovení v zmysle medzinárodného práva, tak aby e, rozdiely e, v zákonoch neohrozili práva občanov. A taktiež cením to, že britská vláda nás uistila ohľadom fungovania nezávislého monitorovacieho orgánu. Európsky parlament však bude riadne sledovať celý implementačný proces. No ako sme povedali v našom uznesení, skrátený, skrátené prechodné obdobie bude znamenať, že bude menej času na sfunkčnenie ustanovení dohody o odchode v súvislosti s občianskými právami a taktiež e, našou prioritou bude osvetová kampaň. Riadna a plná implementácia práv občanov napomôže väčšej miere dôvery, ktorá bude potrebná pre úspešné rokovania v budúcnosti. Ďakujem, pán predseda. Pán Silva Pereira za socialistov a demokratov dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Pán Barnier, vážení kolegovia, našou prvou povinnosťou ako Európskeho parlamentu, ktorý je priamo volený európskymi občanmi, je brániť tých, ktorých tu demokraticky zastupujeme. No z tohto dôvodu našou hlavnou prioritou v súvislosti s Brexitom boli vždy práva občanov. Nie len práva európskych občanov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, ale aj práva britských občanov, ktorí žijú eh, na rôznych miestach Európskej únie. No a keď tu tak počúvam vážne obavy, ktoré vyjadrujú mnohí občania a mimovládne organizácie, nemôžeme ignorovať to, že ľudia si robia obrovské obavy ohľadom veľkej miery neistoty a negatívneho dopadu Brexitu na ich životy a taktiež legitímne očakávania. Z tohto dôvodu tu teraz sme, aby sme diskutovali a schválili politické uznesenie, ktoré bolo predložené a podporené lídrami mnohých politických skupín v tomto Európskom parlamente a ktoré má e, doručiť silný politický odkaz. Britská vláda toho môže robiť viac a mala by toho robiť viac, aby zaručila plnú ochranu práv občanov v kontexte Brexitu. No a je isté, že je to komplexná téma, bolo vyvinuté veľké úsilie, no ale pravda je taká, že e, schéma usídlovania by mohla byť trochu lepšie používateľná a rozhodne e, zraniteľní a starší občania by privítali väčšiu podporu. Mnohí žiadatelia dostali len štatút pred usídlenej osoby a bolo by dobre sa zaoberať e, touto témou a zaručiť riadnu revíziu zo strany skutočne nezávislého orgánu. Taktiež by fyzický dokument bol dobrý, pretože by podporil právnu istotu a dodal by občanom pocit istoty do budúcnosti a taktiež ich zamestnávateľom a domácim. Takže dúfame, že vláda Spojeného kráľovstva v súvislosti s e, občan, občanskými právami e, vyšla pozitívny signál. Ďakujem. Pán Verhofstadt v mene obnome Európu na 3 minúty. Prvá vec, e, na ktorú by som chcel poukázať, je poďakovať predsedničke komisie pani van der Leyen aj Michelovi Barnierovi za silnú a pokračujúcu podporu témy občianských práv. Verím, že tu v Európskom parlamente pri hlasovaní, myslím, že zajtra budeme hlasovať, že e, si získa toto uznesenie silnú väčšinu, čo nám dá e, silný mandát, aby aby sme vstúpili do záverečného rokovania. Vo štvrtok máme rokovanie. Bol som pozvaný štátnym eh, tajomníkom pána Barkleyho a takisto aj ministrom Pinčom, ktorý je minister pre európske záležitosti Spojeného kráľovstva. A, a veľmi nám pomôže, dodá nám silu, ak to uznesenie EP získa, e, bude súhlasené e, veľkou väčšinou. Je veľa otáznikov, veľa otáznikov, ktoré musíme vyriešiť teraz, do konca mesiaca. Inak nebudú predmetom vyjednávania do konca roku. Neviem si predstaviť, že by Európsky parlament parlament e, e, súhlasil s e, FTA bez toho, aby vzali do úvahy požiadavky a potreby občanov EÚ, ako aj občanov Spojeného kráľovstva. Týka sa slobody voľného pohybu. O tom hovorili už dvaja predrečníci. Poprvé, automatické uznávanie práv občian, občanov. Toriolci sú teraz vo vláde. Oni tvrdia, že chcú menej byrokracie byrokracie. Výborne. E, najlepší spôsob, ako podporiť menej demokracie, e, byrokracie, pardon, je mať automatické rozpoznávanie. Po druhé, fyzický dokument. Na čo je potrebný? E, orgány Spojeného kráľovstva tvrdia, že nepotrebujú fyzický dokument, že je e-mail. Predstavte si, že žena navštívi svoj, svoj, svojich rodičov a keď sa bude vracať, tak zrazu jej mobilný telefón je vybitý odbitý, alebo možno omylom e, ten e-mail e, niekde zmizol. No jednoducho potrebujeme fyzický dokument. V e, normálnom bežnom svete potrebujem normálny dokument, potrebujem monitorovací orgán. Mám jednoduché riešenie, prečo nemať nejakých zástavcov tých troch miliónov. Ak to má byť nezávislý orgán, tak zabezpečíme tým, že sú tam zohľadnené všetky uhly pohľadu a tým sa rieši problém. Domnievam sa, že sú to veci, ktorým treba venovať pozornosť zajtra, vo štvrtok aj v piatok A aby som to trochu odľahčil na záver, ja apelujem e, na e, premiéra Johnsona, aby bol flexibilný, mal by si bať príklad z kráľovny. E, kráľovna udelila Harry a Meghan prechodné obdobie na prípravu opustenia Spojeného kráľovstva. Takže pán premiér by si mohol z toho vziať príklad. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo pánovi Lambercovi. Dve... Ďakujem, pán predseda. Často sa Európska únia predstavuje ako ekonomický projekt, ktorému ležia na srdci presadzovanie záujmov kapitálu. Ale Európska únia nie je iba toto. Máme 3 e, milióny európskych občanov v v Spojenom kráľovstve a ďalší to vedia veľmi dobre. Sloboda pohybu, e, sloboda študovať, pracovať, e, tráviť dôchodok. Všetky tieto slobody patria občanom únie a to, je, to sú skutočné perly a výdobytky, tie najdôležitejšie výdobytky Európskej únie. A e, občania teraz e, vlastne môžu toto stratiť odchodom e, Spojeného kráľovstva z EÚ. A je pravdou, že pán Barnier e, skutočne sa rozhodol urobiť všetko preto v mene Európskej únie, aby sa zminimalizovali na striktné minimum všetky škody, ktoré spôsobí odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ja si myslím, že obsah dohody o oddelení je uspokojujúci, ale je tu otázka dôvery s Spojeným kráľovstvom. Sú tu isté ťažkosti administratívneho charakteru, sú isté e, hrozby e, pri transpozícii britského práva e, kde britská vláda chce jednoducho zrušiť nezávislý orgán, ktorý bude dozerať naplnenie. E, dohody o oddelení. To všetko nás znepokojuje a takisto aj britský minister vnútra práve e, pred, hovoril e, britským občanom o hrozbách, ktoré predstavujú pre Britániu E, cudzinci a to nás tiež znepokojuje. Európska únia e, musí byť prezentovaná ako priateľská mocnosť Spojeného kráľovstva a takisto aj európske občania e, potvrdia, že chcú, aby tu bol tento štatút priateľov a európske občania si želajú a, a, a sú presvedčení, že britské občania budú v Európskej únii vítaní a teraz za stranu ID pán Beck. Ďakujem. Pán predsedajúci, vážený